spravodajca má mať právo sa vyjadriť a preto si myslím, že to hlasovanie by sa malo zopakovať. Ďakujem. Ja, Pán Golniš, logické je to, že túto otázku sme veľmi intenzívne preverovali, či je v súlade s rokovacím poriadkom odmietavý postoj pána Šimanského voči správe bolo známe väčšine zúčastnených a to viedlo i k tomu, že výsledok bol celkom jasný. Nebolo to predsa tak, e, že správa Delvo Šimansky by sa objavila na stole poprvýkrát, ale bez ohľadu na túto skutočnosť je tomu tak, že e, bez ohľadu na, toto, e, na túto nedbalosť že e, treba kritizovať odsek 5 článku 171 našeho rokovacieho poriadku, kde o správnosti výsledku roz, rozhoduje predseda a to rozhodnutie je nenapadnutelné. Pani Podimata ako úradujúca predsednička konštatovala rozhodnutie a tým pádom to rozhodnutie je podľa našeho rokovacieho poriadku nenapadnutelné. Je to polutovania hodné, ale zmeniť to nemôžem. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dnes e, ste e, si všimli e, v budove Louis White 2 transparenty o prepustení žurnalistov, ktorí boli unesení a sú držaní ako rokojemníci v Sýrii v mene Európskeho parlamentu. Chceme žurnalistom ukázať, že sme na nich nezabudli, no a ich rodiny mali od nás dostať tú správu, že stojíme na ich strane a podporujeme ich z plných síl. Sýria je dnes pre žurnalistov najnebezpečnejšie miesto na svete. Od roku 2011 v Sýrii 27 žurnalistov a 98 občianských žurnalistov prišlo o život. 16 novinárov sú stále držaní ako rukojemníci, niektorí boli unesení, niektorí zmizli. O mnohých už mesiace nie sú žiadne správy. Mnohí sú aj z krajín EÚ, z Francúzska, Španielska, Polska. Sú to naši spoluobčania a ja myslím a verím, že vy všetci, my všetci e, obdivujeme odvahu týchto ľudí, e, ktorí kvôli právu na informácie riskujú svoj život. Nuž obdivujeme ich, e, ich prácu a občanov, ktorí už 3 roky trpia vo vojne. Bez žurnalistov by sme e, nevedeli takmer nič o rôzach tejto vojny, o mučení, o masakroch nevinných ľudí, e, rovnako aj detí. A nič by sme nevedeli o každodennom utrpení obyvateľstva. Dnes myslíme na všetkých novinárov, ktorí v tejto vojne prišli o život, bez ohľadu na to, či sú z Európy, e, Sýrie alebo z iných kútov sveta. Žiadame okamžité prepustenie všetkých uväznených a násilne držaných novinárov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. No a teraz prechádzame k hlasovaniu o správe pani Ferreira. No a k tomu musím povedať, že pani eh, Ferreira eh, je chorá a dnes ju nahrádza pán Sanchez eh, presedo pani Ferreira. A želáme rýchle uzdravenie. No a ako prvá dostáva slovo predsednička výboru EKOM, pani Bowles. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Toto eh, len som chcela požiadať o odloženie eh, prijatia legislatívneho uznesenia, tak aby sme mohli pokračovať v rokovaniach eh, s radou o